Dear colleagues, we can... Uh, Vážení kolegovia, e, začali by sme, ale ešte predtým chcem pripomenúť, že máme aj pasívnu finčinu, teda môžete sa vyjadrovať po fínsky, ale žiaľ do finčiny sa netlmočí. A okamžite dám slovo pánovi e, Vajerinenovi, e, podpredsedovi výboru DV pre úvodné slovo. Ďakujem pekne, pán Lavia. Pekné popoludne kolegom z výborov Envy, Agri a DV. Srdečne vítam aj pani Agostini z FAO, potravinovej eh, agentúry. Ide o dôležitú tému, ktorá možno, že nevždy má tú pozornosť, ktorú si zaslúži. Najskôr chcem ospravedlniť predsedu rozvojového výboru predsedkyne Lindy McEwen, ktorá žiaľ nemôže byť medzi nami dnes po obede. Klíma sa mení, aj potraviny a polnospodárstvo sa musia zmeniť. To je téma e, tohto ročného e, dňa pre potraviny. E, FAO nám povie o tom, ako potraviny a polnospodárstvo by sa mali vyvíjať vo svetle klimatických eh, zmien a čo môžeme my spraviť na uľahčenie tejto zmeny. Vieme, že zhruba 800 miliónov ľudí trpí eh, chronickým hladom. Medzinárodné spoločenstvo sa zaviazalo, že odstráni hlad eh, vo svete do roku 2020. Ale mnohé sa musí ešte udiať tak, aby sme tento cieľ aj dosiahli, teda odstránili E, hladne len verbálne, ale aj konkrétne. Jedna vec, ktorá sa dá povedať, že e, treba zvýšiť úrody, tak aby bolo možné uživiť rastúci e, počet obyvateľov vo svete. E, mnohí experti vedia veľký potenciál udržateľným e, spôsobom, nie priemyselným polnospodárstvom na globálnej úrovni, ako sa to dialo poslednom desaťročí v mnohých častiach sveta, ale tým, že sa zvýši produktivita eh, menších eh, eh, farmárov, ktorí už teraz produkujú viac ako 70 celosvetových potravín. Je tu veľký potenciál produkovať viac, ak by sa vyhovelo potrebám týchto malých farmárov, čo sa týka ich potrieb prístup k vode a v niektorých krajinách ide aj o zaručenie fyzickej bezpečnosti v ich prípade. Treba im taktiež pomôcť e, prispôsobiť ich výrobné metódy na vizi, ktoré predstavujú klimatické zmeny. Prístup k informáciám pre e, malých držiteľov to je e, tiež veľká výzva, ale má aj veľký potenciál. E, konkrétne e, využívanie mobilných e, telefónov, oni môžu vďaka ním získať dôležité informácie napríklad o počasí alebo o vývoji cien na trhoch pre plodiny, ktoré pestujú. Ale krajina s druhou najvyššou úrovňou eh, hladu. Mm, napríklad má ten problém, že ani nemá celo eh, eh, národnú predpoveď počasia, takže hlad neodstránime izolovanie, treba mať základné štruktúry a taktiež zohľadňovať dopad eh, klimatických zmien na tie najchudobnejšie krajiny. Klimatické zmeny sú eh, hlavnou eh, výzvou pre budúcu potravinovú bezpečnosť. Viac ako 70 chudobných sveta závisí od poľnohospodárstva a prírodných zdrojov. Mm, je to ich spôsob obživy a preto sú obzvlášť vystavení meniacim sa environmentálnym podmienkam a extrémnym výkyvom počasia. Výsledkom sú záplavy, šírenie e, púšti. A tak, aby sa zvyšila odolnosť e, vidieckého obyvateľstva, aby sa ochránilo životné prostredie, potrebujeme udržateľnejšie polnospodárske postupy a e, spôsoby rozvoja. Ako parlament nedávno prispel Eh, k tejto oblasti potravín a polnohospodárstva. Na ostatnej plenárnej schôdzi minulý týždeň parlament schválil uznesenie o celosvetových cieľoch a záväzkoch EÚ, čo sa týka výživy a eh, potravín vo svete. To vypracoval konkrétne náš výbor. Parlament zdôraznil význam eh, koordinovaného postupu prípade boja proti hladu a nedostatočnej výživy, hlavne v prípade detí počas prvých tisíc e, dní ich života. Treba teda, aby sme prehlbili tieto naše záväzky a pridali ešte miliardu eur, aby sme mohli e, zlepšiť výživu a dosiahnuť e, ciele celosvetového združenia pre zdravie a taktiež relevantný cieľ pre rozvoj. Ide o to ukončiť e, hlad a nedostatočnú výživu do roku 2020 tým, že sa dajú poskytnú príležitosti a zvyšia e, zvyši produktivita a taktiež zvyši odolnosť polnospodárských systémov, tak aby e, sme boli schopní oživiť, uživiť 8,5 miliardy obyvateľov ktorí e, by mali byť na našej planete do roku 2050. Naše uznesenie zdôrazňuje potrebu podporovať e, malých farmárov, keď sa snažia zvýšiť e, odolnosť svojich plnospodárských postupov. Samozrejme musia byť kompatibilné s klímou a taktiež iné postupy, ktoré by dokonca zvrátili zhoršovanie životného prostredia a zvýšili by teda aj potravinovú bezpečnosť a e, výživovú hodnotu. Takže chcem zdôrazniť, že je dôležitá aktívna súčinnosť všetkých, e, aj jednotlivcov, aj podnikov, ktorí pôsobia v polnohospodárstve. Potrebujeme ich pomoc e, na vypracovanie udržateľných riešení a inovatívnych postupov potravinových systémov, ktoré by mm, sa prispôsobili meniacej sa klíme. Prijali sme aj dôležité záväzky v nedávnej minulosti na boj proti klimatickým zmenám a zvýšeniu odolosti, napríklad celosvetový e, e, potravinový summit v Ríme v 96. a taktiež konferencia COP21 v Paríži minulý rok. Vlády a mimovládne organizácie vrátane EÚ prijali e, ambiciózne záväzky v snahe bojovať proti klimatickým zmenám e, a potravinovej neistote. Máme veľkú zodpovednosť a musíme e, splniť naše záväzky a to bezodkladne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Myslím, že by sme mohli teraz začať tým video odkazom od pána Graciana da Silva, generálneho riaditeľa FAO agentúry OSN. Ladies and gentlemen. Vážení prítomní tento rok e, celosvetový deň pre potraviny e, má analyzovať, ako potraviny a polnohospodárstvo by sa mali vyvíjať tak, aby boli schopné sa vyrovnať e, s dopadmi klimatických zmien. Nepredvydateľné počasie a rastúci počet chorôb a škodcov dopadajú na polnospodárskú produktivitu a teda podkopávajú aj celosvetovú potravinovú bezpečnosť. Ako obvykle práve tí najchudobnejší a najhladnejší na tomto svete trpia najviac. A 80 z nich žije v vidieckých oblastiach. Ich spôsobom obživy eh, je práve eh, to odvetvie, ktoré najviac trpí dopadmi klimatických zmien. Klimatické zmeny už podkopávajú naše úsilie odstrániť hlad a všetky ostatné formy nedostatočnej výživy do roku 2030. Skoro 800 miliónov ľudí ešte stále e, žije v potravinovej neistote v súčasnosti a skoro 160 miliónov detí, ktoré nemajú ani 5 rokov, E, trpia hladom. E, na medzinárodnej úrovni sa čím ďalej tým viac uznáva, že poľnohospodárske odvetvie môže hrať zásadnú úlohu pri e, riešení dopadov klimatických zmien. Akcie na zvýšenie odolnosti poľnohospodárstva naozaj sú prierezové, teda niečo medzi prispôsobením sa a zmiernením podporujeme adaptáciu, ale tým aj zmierňujeme dopady klimatických e, zmien. E, Medzinárodný deň pre potraviny e, v roku 2016 je príležitosťou identifikovať, ako najlepšie zareagovať na tieto výzvy. Počas konferencie COP21 v decembri v Paríži väčšina krajín zahrnula plnospodárstvo do ich národných príspevkov. V novembri tohto roka tieto krajiny sa opäť stretnú pri príležitosti konferencie COP22 v Maroku a budú sa snažiť zrealizovať tieto sluby. Vďaka spolupráci môžeme naozaj využiť e, potenciál e, na zmenu, ktorý e, v sebe obsahuje plnospodárske odvetvie. Klíma sa mení a potraviny aj plnospodárstvo sa musia zmeniť tiež. Ďakujeme pekne pánovi Da Silvovi za tento vstup. A teraz dostane slovo pani Agostíny. Pracuje pre oddelení pre klimatické zmeny a životné prostredie na FAO, konkrétne v oblasti prírodných zdrojov. Vážený pán pre, predsedovia, vážení poslanci, poslankyne, chcem sa vám poďakovať v prvom rade a Európskomu parlamentu e, a týmto trom výborom za pozvanie. Už druhýkrát e, oslavujeme tento celosvetový deň pre potraviny a chcem možno hovoriť o našom pohľade v FAO na toto prepojenie medzi potravinovou bezpečnosťou, polnohospodárstvom a klimatickými zmenami. Máme jedinečnú príležitosť konať a dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili konzistentným spôsobom. Aké sú hlavné výzvy Hlavná výzva súvisí s tým, že máme e, rastúci počet obyvateľov vo svete a plnospodárska výroba sa musí výrazne zvýšiť na to, aby bolo možné e, uživiť e, väčšie a bohatšie obyvateľstvo. Klimatické zmeny ohrozujú dosiahnutie tohto cieľa. My už teraz vieme, že možno nepredvídateľné počasie môže spôsobiť chaos v rozvojových krajinách. Polnohospodársky sektor absorbuje 22 celkových eh, škôd, eh, ktoré eh, spôsobujú prírodné katastrofy a dokonca úroda sa môže znižiť od 10 až 25 do roku 2050. To isté platí pre vylovené ryby, Eh, v tropických vodách tu dokonca pokles o 40-60 hrozí a naše zdroje sa zhoršujú, napríklad tretina pôdy sa zhoršuje a taktiež sú tu eh, eh, cezhraničné hrozby a taktiež väčší počet škodcov a chorôb. Ten, toto odvetvie však nie je obeťou iba klimatických zmien, prispieva aj k e, emisiám skleníkových plenov. 21 e, sa dá e, pripísať polnospodárstvu, lesníctvu a hlavne chov zvierat a taktiež odlesňovanie sú hlavní vinníci. Podiel poľnohospodárskych emisí sa zvýši kvôli rastúcemu počtu obyvateľov vo svete a taktiež E, toto odvetvie musí e, spraviť úsilie na zníženie emisí. To sa nedie iba v primárnom sektore, ale treba myslieť na celý potravinový systém, aj potravinové e, straty a plitvanie potravinami. To je taktiež dôležité vo svetle emisí, pretože tu emisie vznikajú bez toho, aby sa nejak zlepšovala potravinová bezpečnosť. Využívanie energie to je ďalší faktor, ktorý má dopad tejto oblasti polnospodárskej výroby. Veľkou príležitosťou je to, že e, potenciál sa uznáva nielen na celosvetovej úrovni, ale aj na národných úrovniach, v národných e, stratégiách, v INDC, na ktorých e, vlastne stojí Parížská dohoda tu poľnohospodárske odvetvie je skoro na prvom mieste. Z INDC sa stanú NDC a potom pôjde o to, aby sa na národnej úrovni splnili prijaté záväzky. Takže čo môžeme vidieť, ak sa pozrieme na zmierňovanie, tak zhruba 90 všetkých krajín e, hovoria o poľnohospodárstve alebo o zmene e, využívania pôdy v lesníctve, lesníctve v, ko, v kontexte tohto úsilia e, zmierňovania. To je dôležité aj vo svetle e, celkového cieľa znižovania emisí. Potom, čo sa týka adaptácie, poľnohospodárstvo tu je ešte prominentnejšie. Samozrejme, nie všetky INDC obsahujú špecifické časti o adaptácii, pretože to nebola hlavná požiadavka, ale tie krajiny, ktoré uh, majú odvolávku na adaptáciu, tak vo eh, veľkej časti hovoria o polnohospodárstve práve v tejto, eh, pri tejto otázke. Ale čo je najdôležitejšie, je to, že polnospodárstvo nefiguruje aj pri adaptácii, aj pri zmierňovaní, ale uznáva sa aj to, že existujú synergie v rámci polnospodárskeho odvetvia a práve preto e, sa to odlišuje od ostatných hospodárskych odvetviach v kontexte klimatických e, akcií. Častokrát e, sa hovorí o všetkých týchto oblastiach, ale 50 eh, krajín sa zameriava prioritne na eh, akcie, ktoré sa zameriavajú práve na poľnohospodárske odvetvie. No a niektoré krajiny, 32 má práve Climate Smart Agriculture, čiže poľnohospodárstvo, ktoré berie ohľad na klímu. Mnohí partneri si taktiež privlastnili tento koncept e, a snažia sa prispieť v tejto oblasti. Ide o prístup, e, ktorý e, bude za transformáciou tohto odvetvia, pretože sú tu nové reality spojené s klimatickými zmenami. Ide o to spravovať rôzne ciele a to súbežne zvýšiť produktivitu a príjmy zvýšiť odolnosť, e, zaručiť adaptáciu a, a odstraňovať emisie skleníkových plynov vždy, keď to bude možné. Cieľom je dosahovať synergie vždy, keď to bude možné a, a taktiež možno, e, hovoriť o možných e, kompenzáciách. CSA to je globálne dôležité, pretože aj výzva je globálna ale inak sa to skôr určuje na úrovni lokálnej. E, toto nie je výrobný systém, nie ide o nejaký súber, súbor e, procesov, ide o to snažiť sa identifikovať, čo by mohlo umožniť dosiahnuť stanovené tri ciele najlepším spôsobom. Takže to závisí od daného miesta, od klimatického kontextu, ale aj od socioekonomických aspektov. E, Nemyslíme si, že treba tri ciele sledovať v kontexte každej jednej farmy alebo polnospodárskej prevádzky, ale treba sa aspoň snažiť o synergiu medzi týmito troma oblastiami. To môže byť aj na úrovni národnej alebo nejakých e, krajinárskych úprav. Je to hodnotová, hodnotový reťazec a e, prierezový prístup Týka sa to aj ostatných mechanizmov, ako napríklad e, sieti sociálneho zabezpečenia, poistenia. To môže taktiež prispieť k zmierňovaniu e, rizik a teda dosiahnuť e, takýto CSA rozvoj polnohospodárstva. Ako to vyzerá v teréne? Všeobecne sa pozeráme na udržateľné polnohospodárske postupy, aj na intenzifikáciu ale cez prízmu dlhodobých klimatických akcií, pretože tie klimatické zmeny, výzvy sú dlhodobé. Dá sa k tomu pristupovať rôzne v jednotlivých e, podsektoroch, ale nejde iba o e, rybolov, plodiny, chov zvierat, ale celkové spravovanie fariem, vrátanie diverzifikácie, čiže zmierňovanie rizik tým, že bude viacero zdrojov príjmu a teda aj integrovaných systémov. Aby som uviedla príklad, ak sa pozrieme na suché koridory Strednej Ameriky, tu sa zaoberáme životným prostredím, ktoré sú na úpetiach strmých hôr a sú tu bežné zosuvy pôdy. Tu e, participatórne inovačné procesy sú veľmi dôležité, pretože tie integrujú e, agrolesnícke spôsoby, napríklad nespalovanie organických e, materiálov. Sú tu roztrúsené stromy na farme e, pozdĺž hraníc fariem a to sú aj užitkové stromy, ako aj neužitkové stromy. E, používa sa na hnojenie organický materiál a samozrejme e, musia sa používať vysoké kvalitné osiva a správa. Takže čo sú tie klady? je to zvýšená produkcia, ako aj diversifikácia výroby, e, tak e, isto e, a to vrátane plodín, ako aj plodov stromov. Redukuje sa týmto spôsobom erózia a zvyšuje sa podiel organického materiálu v pôde a takisto sa zvyšuje retencia vody v pôde a znižuje sa riziko a väčšina odolnosť e, krajiny. Takisto sa zlepšuje vodné hospodárstvo, ako aj zadržiavanie atmosférického uhlíka. Pokiaľ chceme, aby sa e, e, klimaticky inteligentné polnohospodárstvo a pôdohospodárstvo realizovalo, predovšetkým potrebujeme pracovať na dostupných dôkazoch a vedie, musíme vedieť, čo funguje, kde a za akých podmienok. Takisto musíme identifikovať čo najlepšie praktiky a systémy. Národné a miestne inštitúcie, ako medzinárodné inštitúcie, musia podporiť takúto eh, zmenu z rozličných produkčných výrobných eh, systémov a takisto sa musia prekonať výrobné e, bariéry predtým, než sa nastolí nová rovnováha e, s vysoko e, príjmovým systému udržateľných praktík. A samozrejme sa to musí implementovať priamo na mieste. Čo robíme my ako organizácia FEA? Podporujeme globálne verejné zdroje a takisto aj podporujeme jednotlivé e, krajiny. E, to je, sú dáta, metódy a nástroje analýzy, ako napríklad také analýzy, e, ktoré, o ktorých sme hovorili predtým v príspevku. A takisto kódexy praxi a správania sa, ako aj usmiernenia, ktoré fungujú eh, v kontexte eh, for, ktoré FAO zastupuje. A takisto eh, predstavujeme nové nástroje, ale aj nové praktiky priamo v teréne. Sprostredkúvame aj strategický, politický dialog, pretože toto je veľmi dôležité spojenie tak životného prostredia, ako aj pôdohospodárstva a samozrejme poskytujeme aj obhajovanie týchto tém a komunikáciu. V novembri budeme mať spoločné podujatie, kde bude pôdohospodárstvo hrať veľmi dôležitú úlohu a budeme sa tam stretávať e, s partnermi, ako aj e, úzko spolupracovať s marockou vládou, kde sa toto podujatie uskutoční partnerstvá sú pre nás veľmi dôležité, pretože toto je pre nás veľmi významná téma a žiadna agentúra nemôže eh, túto tému poňať samostatne. Takže my vidíme naozaj veľký prospech, ak máme koordinované snahy. Potrebujeme samozrejme v implantácii eh, tejto agendy a takisto chceme vidieť aj navýšenie financií pre pôdospodárstvo, pretože sektor pôdohospodárstva je dlhodobo podfinancovaný, predovšetkým s ohľadom na klimatické zmeny. A musíme naozaj navýšiť tieto financie, aby sme posilnili záväzky jednotlivých krajín a takisto, aby sme sa vysporiadali s výzvami, ktoré kraj, na, ktorým krajiny čelia. Chcel som iba, chcela som iba zdôrazniť, že v pondelok vydávame rozsiahlu správu, ktorá hovorí o stave potravinárstva a pôdohospodárstva a zameriava sa na bezpečnosť potravín. A ako som zdôraznila e, v predchádzajúcej časti príspevku, sú tu silné záväzky z jednotlivých e, krajín a vidíme, že čas dozrel na pripraviť jednotlivé kroky a nemôžeme to už ďalej odkladať, takže budeme mať príležitosť e, začať jeden teraz. Ďakujem veľmi pekne a teraz dáme priestor Žanovi Pierovi Hawkinovi z e, komisného oddelenia pre bezpečnosť e, potravín, rozvoj vidieka a výživu. Vážení poslanci a členovia troch e, výborov, s veľkým zájmom som si e, vypočul aj, aj novinku o správe FAO. Chcel by som zhrnúť teraz e, tými, tie politiky, ktoré spomínalo aj FAO. Sú to vedomosti, peniaze a politiky, ktoré musia byť aj zavedené. Čo sa týka vedomostí, úprimne s, e, Pracujeme na tom, aby sme posilnili eh, výskum v oblasti klimatických zmien a pôdohospodárstva a inteligentného pôdohospodárstva. Musíme nastoliť rovnováhu medzi týmito dvoma fenomenami. Avšak musíme eh, pridať ešte jeden komponent do tohto výskumu a to sú dopady. Rozvojové zdroje musia mať dopad na reálny život ľudí. Nechceme nejaké knižky na policiach chceme mať možno o výskum menej, avšak tie existujúce výskumy musia mať dopady na životy ľudí. A to je náš e, príspevok do e, všeobecného výskume o pôdohospodárstva. A musíme si položiť e, otázku v rámci tohto výskumu, kto bude realizovať výsledky tohto výskumu v praxi. Tradične by sme oslovovali vlády, avšak bohužiaľ v mnohých krajinách tento napojenie vlády konkrétne na terén je veľmi nízke a neprodukuje príslušnú hodnotu, takže sa musíme uchýliť s ďalším e, službám, ktoré môžu šíriť tieto poznatky v teréne. Napríklad verejno-súkromné partnerstva medzi súkromným sektorom a agentúrami Európskej únie, ktoré budú realizovať prenos vedomostí, ktoré sú potrebné zmierniť dopady klimatických zmien. Potom sú tu združenia farmárov. Myslíme si, že združenia farmárov, ktorí naozaj preukazujú službu svojim členom, naozaj preukazujú túto službu ako hodnotu za peniaze. Pretože tieto vedomosti sú naozaj nevyhnutne potrebné, ak chceme mať inteligentné pôdohospodárstvo. Potom sú tu samozrejme peniaze. Vytvárame e, inovatívne e, prístupy k zdrojom e, financií, ktoré sa, e, jedno z nich sa volá Agrify, ktoré bolo predstavené na e, Expo v Miláne v minulom roku. Je to iniciatíva, ktorá poskytuje kapitál, kapitálové prostriedky a rizikový kapitálu malým a stredným farmárom, ktoré potrebujú na ich investície, ktoré potrebujú, aby mali zabezpečený vstup na trh. Vnímanie rizika je tu však veľmi vysoké, že tie prostriedky, ktoré sú teraz veľmi dostupné, neprúdi e, na tie miesta, kde by prúdiť mali. A to je dôvodom, pretože, prečo sme 14. septembra, respektíve predseda Juncker odštartoval nový investičný uh, plán. Uh, a Časť tohto plánu sleduje akčný plán z Addis Abeby, aby mal rozhodujúci vplyv na životy milióny ľudí. A chcel by som vyzvať Európsky parlament, ktorý bude preberať tento návrh eh, externého investičného plánu, aby sa pozrel na politický a praktický aspekt tohto plány. Ba čo viac, sú tu ešte politiky v neposlednom rade. Máme dlhodobú spoluprácu s organizáciou OSN FAO, a, a poskytli sme aj financovanie FAO, aby vyvinieli politiky spolu s nami, ktoré by sme spoločne implementovali. A používame FAO na to, aby sme hovorili ministrom pôdohospodárstva to, čo by od nás nezobrali, keby sme im to povedali táto komplementarita je veľmi dôležitá, eh, pretože inteligentné pôdohospodárstvo si vyžadujú také opatrenia, ktoré majú častokrát politickú eh, povahu. Napríklad eh, k, k, schéma klčovania. Tam sme videli mnohé parlamentné otázky. A potom samozrejme potrebujeme politických aktérov. Spájanie našich síl s FAO je získať to najlepšie z dvoch svetov. E, môžeme čeliť záležitosťou spravovanie, boja proti korupcii, používanie e, a využívanie pôdy na to, aby sme mali klimaticky inteligentný prístup. A je dôležité hrať úlohu ako zmierňovať klimatické zmena. Ďakujem veľmi pekne. Teraz začneme s odpovediami a otázkami našich kolegov a dám slovo Albertovi Desovi. Ďakujem veľmi pekne, pán eh, predseda. Chcel by som sa opýtať eh, nasledujúcu otázku, ktorá eh, predstavuje veľký problém pre ľudí, ktorí trpia hladom. Ja som hovoril v nemeckom spolkovom sneme, že ak by sme mali 30 prostriedkov, eh, ktoré dávame na zbranie, nikto by nemusel trpieť hladom. To nie je problém pôdohospodárstva a klimatických zmien. Je tu politický zmien, kde medzinárodné spoločenstvo jednoducho nie je schopné postarať sa, aby ľudia netrpeli hladom. Ak hovoríme príklad Zimbabve, tam ľudia trpeli hľadom a to je kvôli politickému váhaniu, kde ktoré sme, ktorých sme boli svetkom. Naozaj pôdohospodárstvo sa musí prispôsobiť klimatickým zmenám. Pripomínam, že viac ako 200 e, miliónov e, pred e, osídlením, tam bolo 200 miliónov bizónov, čo zodpovedá celkovej váhe 600 miliónov jalovíc. Preto musíme e, nastaviť tento program takýmto spôsobom, aby sme pamätali aj pamätali na tých 800 miliónov ľudí, ktorí sú podvýživení a ktorí nemajú dostatok e, potravín. Tam by sme mali pomôcť, e, aby títo sedliaci mohli, títo farmári mohli živiť svojich rodín my sa snažíme pomáhať konkrétne na mieste. E, Naša organizácia pomáha 500 e, rodinám tak, aby sme mohli bojovať proti hladu. A e, dnes sa príliš sústredíme na klimatické zmeny. A sústredíme sa na technológie, ktoré vôbec nevypúšťajú CO2. A to je prehnané. Musíme sa predovšetkým postarať sa o to, aby 800 miliónov ľudí malo čo jesť v prvom rade. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Aňu. Good, we're getting into the, into the swing. Ďakujem. Veci sa rozbiehajú. Mali sme tu Svetový deň potravín a ľudia hovoria o tom, že Eh, mnohé kuty sveta nemajú čo do úst. Minulý štvrtok 450 eh, poslancov tohto Európskeho parlamentu eh, voči 250 hlasovalo proti geneticky modifikovaným plodinám. A práve geneticky modifikované plodiny by pomohli, môžu to zvýšiť výnosy, to poskytuje ľuďom viacej jedla. Zvýši to aj kvalitu a jedla, ktoré ako napríklad Zlatá ryža v juhovýchodnej Ázii, ale v zásade nám pomôže udržiavať kvalitu pôdy. Pretože s touto technológiou musíme obrábať krajinu a e, pôdu menej. Takže e, ak ste presvedčení, že svet sa prehrieva prostredníctvom emisí CO2, tak e, potom geneticky modifikované plodiny by zredukovali vypuštenie CO2. Ale ak si myslíte, Ehm, ak si myslíte, že kl- ehm, klimatické zmeny sú spôsobované solárnymi aktivitami, tak potom budeme mať problém, pretože táto planéta sa opätovne ochladí. Takže budeme, ehm, budeme potrebovať každý jeden trik na to, aby sme naozaj uživili všetkých. Nevyriešite problémy zajtrajška metodami včerajška. Ďakujem veľmi pekne, pán Bogovič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som takisto poďakovať vám za prezentácie, e, ktoré boli odprezentované na začiatku tohto stretnutia. Súhlasím s tým, že je kľúčové, keď sa snažíme vykoreniť chudobu, aby sme používali moderné technológie na to, aby sme dokázali nakrmiť tých, ktorí trpia hladom v dnešnom svete ak by sme použili viac prostriedkov, aby sme zabezpečili e, výrobu potravín, musíme využívať moderné technológie, tak v tom prípade by sme mohli dokázať oveľa viac, ako dokážeme dnes. Dokázali by sme mať viacej jedla, mať k dispozícii viacej eh, prostriedkov a zároveň menej prost- eh, za, na jedlo a za, samozrejme menej prostriedkov eh, na vedenie vojny a tým pádom menej migrantov. A samozrejme nechcem špekulovať, že či svet bude chladnejší alebo teplejší, avšak klimatická zmena je veľmi dôležitá, keď hovoríme o premenách pôdohospodárstva. A to pre Európu znamená nesmierne veľa musíme urobiť oveľa viac so starším jedlom, ktoré vyrábame. Musíme zamedzovať vyhadzovaniu potravín no, a potrebujeme indikátory, ktoré nám ukazujú, akým spôsobom a v akom prostredí žijeme. To sú výborné ukazovatele. A dnes, keď sme mohli eh, privítať zástupcov FAO, Chcel by som povedať, že naše slovinské nápady na Medzinárodný deň potravín sa prejavia aj v realite. A takýmto spôsobom budeme schopní sledovať dobré príklady v prírody. Pani Šerpirik. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem hovoriť o tejto téme ale e, samozrejme dotkneme sa aj realita, realite v Európe. Častokrát hovoríme o prírodnej politike, alebo ktorá je v spojení e, eh, v prírodou. A keď hovoríme o e, eh, polnohospodárskej politike, existujú stále regióny, kde prijali e, iba minimálny klimatický pakt. To znamená, že že musíme iba presunúť e, alebo presúvame v oblasti polnohospodárstva prácu mimo Európy a samozrejme opúšťame pôdohospodárske pôdy a pasienky a to nie je pozitívne e, na e, klímu, pretože sa tvoria bažiny a tým pádom viac intenzívne sa tvoria emisie. Nesmieme zabúdať teda na pôdohospodárstvo. Ale čo môžeme urobiť aj mimo Európy? musíme vyvážať naše vedomosti, naše dobré e, praktiky. A myslím si, že takýmto spôsobom môžeme e, takýmto spôsobom prispieť. E, myslím si, že mali by sme hovoriť predovšetkým o malých e, farmároch a stredných farmároch. A tam by sme mohli urobiť e, krok na to, aby sme sa vyhli tomu, aby sa stávali súčasťou reťazca my sme skôr oneskorení v tomto oproti príkladom Číny. Ďakujem veľmi pekne. Pán Senchar Rodríguez. Gracias, presidente. Bueno, a mí en este... Ďakujem, pán predseda. Keď si pripomíname Svetový deň potravín, tak to je veľmi významná príležitosť. Ja chcem pri tejto príležitosti povedať nejakou poznámok keď hovoríme o potravinách, tak by sme si mali uvedomiť, že e, všetci ľudia majú mať právo produkovať vlastné základné potraviny. A chcem pripomenúť túto dôležitú myšlienku. Veľmi často predstavitelia európskych inštitúcií majú predstavu, že Európa by mala vyrábať potraviny, aby nasytila celý svet. Ale ja si myslím, že sme mali znížiť našu produkciu potravín, aby ostatné e, národy mohli vyrábať svoje vlastné potraviny. A hovoríme o vykorenení, odstranení chudoby, o boji proti klimatickým zmenám pri výrobe potravín, ale ja myslím, že tu sú aj dôležité iné témy. Napríklad e, polnospodárstvo, ktoré je oveľa doplné voči životnému prostrediu, ochrana pôdy. To sú základné témy spolu s prioritou pre krátke e, okruhy pri výrobe potravín. My zlyhávame v dosahovaní našich cieľov a to je teda zrejme, že musíme dobre sa zamyslieť nad tým, čo sme doteraz robili v Európskej únii je stále viac ľudí, ktorí hľadujú, ktorí majú problém nasytiť sa. Takže spomeniem niekoľko čísel. V Španielsku 39 e, detí trpí pod výživou. Jedno zo štyroch detí trpí chudobou a sociálnym vylúčením. Ja si myslím, že to, čo vlastne robíme našimi politikami, je nie, že odstraňujeme chudobu, ale podporujeme neoliberálnu politiku. Ďakujem, pán predseda. Nadviažem na to, čo práve podala Lidia. A pán Da Silva to tiež povedal vo svojej videospráve. Nemáme žiadne iné možnosti. Počuli sme o Climate Smart Agriculture a za tým je veľmi dobrá myšlienka, ale ukazuje sa, že pri vykonávaní tejto myšlienky e, sa z toho vykluje čosi iné. E, máme tu výzvy, ako sú škodcovia, choroby, ale musíme precíznejšie zaobchádzať s chemickými prostriedkami, ale ak budeme využívať chemické prostriedky, tak e, postihneme malých polnospodárov, o ktorých hovorila Lídia, lebo oni si to nemôžu dovoliť. Takže potrebujeme väčšiu ochranu potravy, e, pôdy, e, potrebujeme sa zamyslieť nad používaním pesticídov. Máme tu rôzne nové metódy, ktoré sa ponúkajú. Potrebujeme spoluprácu medzi modernými vedeckými výsledkami a agroekologickým prístupom. Takže tu musíme začať. A všetci tí z nás, ktorí majú a mali príležitosť a budú mať v budúcnosti tú príležitosť navštíviť Afriku a obzrieť sa tam po vidieckých oblastiach, tak vidia, že sa musíme zamerať na malých polnospodárov, lebo tam sa produkuje 60 všetkých potravín. A to práve e, prostredníctvom polnospodárov, ktorí majú k dispozícii menej ako 2 hektáre pôdy. Na to sa musíme zamerať a tam musíme hľadať metódy, ktoré sú finančne udržateľné. Ďakujem. Ďakujem. Pani McGuinness. Thank you, chair. <clears throat> Um, Ďakujem, pán predseda. Ak tu kolegovia neboli včera, ja som eh, sa podelal na eh, eh, indexe hladu za rok 2016 na tom zostávaní, takže <clears throat> neurobili sme dosť. Máme problémy s podvyživou detí, ale myslím, že prostredníctvom technológií sme sa posunuli ďalej, ale máme čo ešte dobiehať. Na prezentácii komisie ma zaujali, zaujal ten dôraz na rozsah našej práce. Členské štáty e, prestali e, využívať poradenské služby. My potrebujeme poradcov v teréne, aby e, prispeli ku transferu vedomostí. To je veľmi dôležitá téma, ktorú potrebujeme. No a je tu istý konflikt medzi zvyšovaním produkcie potravín a riešením e, problému emisí. Takže ten princíp Climate Smart Agriculture je veľmi dôležitý. Teda musíme efektívne produkovať potraviny a redukovať emisie, ktoré vznikajú pri produkcii potravín. A tiež sa musíme venovať otázke odpadu, potravinového odpadu. Ale sú tu aj pozitívne stránky Myslím, že musíme hovoriť o tom, že naša práca prináša výsledky. Sú tu iniciatívy na európskej a globálnej úrovni a prostredníctvom týchto iniciatív môžeme zlepšiť situáciu a zlepšiť prístup ľudí k potravinám. A môžeme riešiť e, problém podvýživy, lebo to má veľký dopad práve na život detí. Ďakujem, pán Ozli. Myslím, že musíme zobrať do úvahy viaceré aspekty. Prekvapuje ma, že sú tu poslanci, ktorí si myslia, že klimatické zmeny nie sú spôsobené ľudskou činnosťou. No dobre, ale hm, myslím, že mali by sme sa venovať eh, rozvojovej spolupráci. A keď vidím, čo sa tu eh, zo strany eh, polnohospodárov, E, vníma ako spolupráca, je väčšie nasadenie techniky, väčšie nasadenie e, e, polnocenárských strojov, ale menej spolupráce v technológii. Takže my musíme hovoriť o dobre prispôsobených modeloch. A musíme si premyslieť, keď hovoríme o potravinách pre celý svet, musíme si uvedomiť, že veľké percento našej produkcie e, sa používa na krmíva a nie na potraviny pre ľudí. A máme problém s veľkou konzumáciou, vysokou konzumáciou mesa. Takže musíme hovoriť o tom obsahu tohto pojmu Climate Smart Agriculture. E, e, nestačí len nahradiť niektoré chemické prostriedky, ktoré používame a hovoriť, že už máme e, climate, smart agriculture. Musíme si sa zamyslieť nad tým, ako budeme diskutovať o obnoviteľných zdrojoch a polhospodárstve. Stále sa nachádzame ešte v tom bode, keď e, síce ho, vytvárame príležitosti pre obnoviteľné zdroje, ale vieme veľmi dobre, že pestovanie soje, pestovanie cukrovej trstiny nie je udržateľnou produkciou je to len vlastne alternatíva pre e, naš, e, paliva pre motorové vozidla. Teda musíme rozvíjať e, nové technológie a využívať ich e, v globálnom meradle. Ďakujem. Mr. Flanagan. Pán Flanagan. Ďakujem veľmi pekne. Toto je veľmi zaujímavá téma. Myslím, že prvú vec, ktorú musíme urobiť, je, e, že nebudeme mrhať našou produkciou 30 napríklad. Takže musíme sa zamyslieť nad tým, ako zastavíme mrhanie našou produkciou. Potom ďalšia téma. Ľudia majú potraviny, ale ale nemôžu kvôli e, bezpečnostným konfliktom e, sa dostať k týmto potravinom. Takže e, nespo, nemaximalizujeme využívanie hnojiv a spôsobujeme veľké škody životnému prostrediu. Takže to, čo potrebujeme, je, a Európska únia to potrebuje, aby sme vypracovali, aby vlastne ľavá a pravá ruka spolupracovali. Pretože táto diskusia stále pokračuje a zároveň v pozadí máme e, CETA, TTIP a ďalšie dohody. Takže ako by sme mohli robiť veci efektívne? Eh, predstavte si, že budeme tu mať ľudia, ktoré budú chodiť obmasné a napríklad transportovať hovedzie meso. Na to nepotrebujeme žiadne geniálne plány, aby sme pochopili, že to je neudržateľný spôsob. A ak tu budú krajiny, ktoré z toho môžu mať dočasne nejaký benefit, tak my nebudeme vlastne zvrchovaní a sebestační v produkcii našich potravín. Najväčším problémom sú dohody CETA, TTIP, Markosul. E, musíme sa nad tým vážne zamyslieť. E, Pani Delhaje. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to téma, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá. Mnohé tu už odznelo ale treba pamätať aj na to, že e, hlad a nedostatočná výživa e, sa netýka iba krajín mimo EÚ, ale aj e, samotnej EÚ tohto jednotného trhu. Povedal to práve pán Flanagan. Otázka plitvania s potravinami, to sa netýka iba výroby, ale aj našich chladničiek ktorí to možno, že trošku e, zle spravujeme, pretože sme s potrebnou spoločnosťou a kupujeme e, zbytočne veľa. Častokrát sa vyhadzuje. Takže máme príležitosť e, mať o pár dní balík o obehovom hospodárstve, o plitvaní s potravinami ja dúfam, že aj vďaka dnešnému dňu a prezentácii budeme pamätať na to, že je pred nami obrovská výzva a síce e, uživiť e, obyvateľstvo, ktoré neustále rastie. Ďakujem pekne, pán Ek. Ďakujem, pán predseda. Svetový deň potravín a naša diskusia majú nadpis Klíma sa mení, potravinné a polnospodárstvo sa tiež musia zmeniť. Dobre, že sa o tom hovorí, ale myslím, že to nie je dosť jasné a e, zretelné. Nepomenúvame veci pravým menom. Tá prvá reč, ktorá tu zaznela vo výbore, hovorila, že musíme niečo v polnospodárstve zmeniť, lebo klimatické zmety nás premôžu, musíme eh, zredukovať. No, vysmievali sa mi, že som eh, vegetarián alebo vegán, ale dobre, ja som rád, že o tom hovoríme, ale nehovorí sa o tom dosť. A kolega Martin Oslik má pravdu. Ako je možné, že komisár EÚ, keď tu máme jasné vedecké dôkazy, keď chce vlastne minúť 15 miliónov eur na kampaň na podporu konzumu mesa. Pretože hovedzí tak e, produkuje veľkú mieru metánu. A máme tu prognázu, že Máme dnes 320 miliónov tón mesa a v roku 2050 by sme mali mať 600 miliónov tón. A keď sa na to pozrieme, že 50 produkcie obilnín sa spotrebuje na krmiva a e, e, tiež veľký podiel soje sa spotrebuje na krmivo. A a keď podporujeme štáty vo produkcii hovedzieho mesa, to nie je dobrá cesta. Myslím, že to, čo by bolo najlepšie, dajte mi ešte eh, chvíľočku, to, čo najlepšie, čo môžeme urobiť, je, že budeme pôsobiť na komisiu, aby odvolali pána Hogena a aby sme tam mali ambicioznejšieho komisára pre polnohospodárstvo. Tým by sme polnohospodárstvu a klíme najviac pomohli. Ďakujem, pán Martínez. Pani Martinez. Ďakujem. Konečne sme sa rozhodli hovoriť o týchto životne dôležitých zmenách v polnospodárstve v tomto parlamente. Ja dúfam, že táto diskusia bude mať dopad na ďalší summit v Marrakeši. A dúfam, že aj v Európe sa sústredíme na podporovanie E, polnohospodárstva, ktoré je ohľadu plné voči životnému prostrediu. Že zlepšíme naše metódy výroby potravín a že tým prispieme ku zmiereniu klimatických zmien. E, musíme používať nové typy e, technológií. Musíme si uvedomiť, že môžeme E, náš systém e, polnospodárstva môžeme zmeniť len vtedy, ak sa nebudeme pokúšať zároveň na druhej strane uzatvárať také dohody ako CETA alebo TTIP, ktoré vlastne idú úplne proti týmto cieľom. Musíme dostať nášmu, e, nášmu sľubu voči občanom. A teraz ukončíme vystúpenia poslancov a dám slovo na krátku odpoveď zo strany FAO. Thank you very much to Ďakujem veľmi pekne eh, členom parlamentu za možnosť diskutovať o tejto dôležitej téme. A myslím, že tie príspevky mnohých členov parlamentu ukázali, aká naliehava táto otázka a tie príležitosti, ktoré tu máme. Ale zazneli tu aj dôležité poznámky, ktoré hovoria o tom, že sa posúvame napred a z toho by sme sa mali poučiť. A určite, ak e, budeme spolupracovať, tak môžeme spôsobiť zmenu v krajinách a v teréne. Samozrejme, ja som si poznamenala všetky vaše poznámky, zoberieme si ich so sebou a zohľadníme ich v stratégiách, na ktorých pracujeme. A sústredíme sa na podporu krajín, aby mohli implementovať svoje vlastné aktivity a stratégie. Myslím, že tie poznámky ukázali, ako dôležité je, aby sme naše rozhodnutia robili na základe dôkazov aby sme vedeli, aké dopady majú jednotlivé prístupy, ktoré volíme. A e, tie musia byť primerané tým kontextom, v ktorých pracujeme. Takže my budeme pokračovať v našej silnej spolupráci s EÚ, s DEVKO a v budúcnosti sa budeme e, venovať e, riešeniu týchto víziev. Ďakujem veľmi pekne. Teraz ukončíme naše stretnutie tým, že dám slovo predsedovi výboru Agripanovi Sikiaskému. Ďakujem veľmi pekne. Je veľmi dôležité, aby sme mohli spolu diskutovať o tejto téme spolu s FAO. je dobré, že to robíme aj v spolupráci týchto troch výborov Agri, Envy a DV. Myslím, že diskusia o poskytovaní potravín pre svet e, je dôležité, aby sme to robili nie len v tento deň, keď si pripomíname Svetový deň potravín, ale aby to bola trvalá diskusia pretože všetko to, čo ste povedali, 800 miliónov ľudí, ktorí trpia v dôsledku hladu, hovorili ste o plýtvaní potravinami, e, toto je veľmi dôležitá téma. Ja si myslím, že tí, ktorí trpia hladom, tak tí veľmi dobre vedia, čo to znamená mať potraviny E, Európa hľadovala v období cez vojnu a po vojne, ale aj teraz máme v Európe hlad. 14 miliónov ľudí trpia v dôsledku hladu. E, mnohí ľudia majú nedostatok potravín. Aj v bohatej Európe 80 miliónov eur, ľudí v Európe sa dotýka e, nedostatok potravín. Spoločná polnospodárska politika bola prvá spoločná európska politika a táto politika sa mení, e, rozvíja sa smerom ku politike, ktorá bude viac prepojená na prírodné podmienky. Ale myslím, že naše polnospodárstvo musí byť viac ohľaduplné ku prírode, ku životnému prostrediu. A preto sa dotýkame s týmto dôrazom tejto témy dnes. Áno, polnohospodárstvo produkuje skleníkové plyny, ale aj ich môže odstraniť, môže zachytávať CO2. Máme fotosyntézu a na to nesmieme zabúdať. A polnohospodárstvo zároveň aj produkuje veľa tovarov pre spoločnosť. Počas poslednej reformy sme sa venovali otázke zazelenenia, teda ako polnospodárstvo vplýva na životné prostredie a prírodu. Teda hovorili sme o polnospodárstve a lesníctve. E, tie obe zohrávajú veľkú úlohu pri zmierňovaní dopadov z klimatických zmien, hovorili sme o zachytávaní e, povrchovej vody pretože voda bude veľmi dôležitá, bude vlastne určovať vývoj civilizácie. E, pomôže nám e, riešiť e, otázky energie. A vidiecké oblasti sú veľmi dôležité. No a potom celá téma obnoviteľných zdrojov. Samozrejme je tu rozvoj dopravy a vyrábame potraviny alebo spracovávame potraviny vďaka e, doprave, takže máme tu globálny polnospodársky trh. No a ten je závislý na externých faktoroch. Bude e, z, budúcnosť polnospodárstva bude závislá na vzájomných dohodách. Teda tu nejde len o výmenu tovarov jedným smerom. Toto sú kompromisy. Obchod je výmena. Nezabudnime na to. A ja si myslím, že by sme sa mali do pustiť do analýzy týchto tém a posúdiť ich e, dôslednejšie. Nejde len o to, aby sme mali výhody e, a, a vyhrávať a iným, iných oberať o tieto výhody. Musíme naše vzťahy zakladať na partnerskom princípe. Musíme hovoriť o situáciách, e, v ktorých obe strany získavajú. Takže musíme uvažovať aj týmto smerom. Keď hovoríme o produkcii potravín, tak si myslím, že produkcia potravín musí byť v budúcnosti ohľadúplná voči životnému prostrediu. Teraz aj v budúcnosti. A napriek všetkým týmto problémom a výzvam, o ktorých sme dnes hovorili, si myslím, že sa nám podarilo mnohé aj dosiahnuť, máme byť na čo hrdí. Sú to významné zmeny a na tie nesmieme zabudnúť. A myslím, že príspevok EÚ a spoločnej polnoferskej politiky nie je zanedbateľný, ale môže, môže byť lepší. To je výzva pre budúcnosť. Ďakujem pekne, pán Šekersky. Všetkým sa, ďakuj- sa chcem poďakovať za toto spoločné zasadnutie Agri, Envy a DV výborov e, spolu s FAO. A tu by som prerušil zasadnutie, tak aby tí, ktorí chcú opustiť zasadačku, tak mohli aj spraviť. A o dve minúty začneme s komisárkou Bulč.